sme sa s veľkým smutkom dozvedeli o zosnutí nášho kolegu Eduarda Ferana, ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu v roku 2014. Bol šéfom e, delegácie Národného frontu a pracoval vo výbore e, DV a Agri, rovnako ako v zmiešanom parlamentnom výbore e, s Tureckom. Pán Ferran nás opustil po chorobe, ktorú e, si uchoval pre seba v absolútnej diskretnosti a tak preukázal aj svoju obrovskú ľudskú dôstojnosť. Ostala po ňom e, manželka a päť malých detí. Minulý rok som počas návštevy E, s ním v Taliansku obete zemetrasenia, bol tam so mnou v delegácii a hoci nezdielam jeho politické myšlienky ani víziu Európy, ale spomínam si veľmi presne, že s veľkým presvedčením obhajoval svoje politické presvedčenie. Preto by som vyjadril čo najúprimnejšiu sústrasti jeho rodine, manželke, deťom aj všetkým tým, ktorí mu boli blízki počas celého jeho života a ktorí dnes oplakávajú jeho umrtie. Vyzývam vás, aby sme eh, vyjadrili minútou ticha eh, našu sústrasť.

Ďakujem, pán predseda. Žiadam toto plenárne zasadnutie, či môže byť cieľom nenávisti len dôvod taký, že máte inú farbu pleti, strieľať z rozbehnutého auta, to je výsledok toho, ktorý Eh, deklaruje eh, rasovú eh, superioritu. Žiadam podporu tejto sály všetkým obetiam nenávisti nezávisle od farby ich pleti. Grazie, Ďakujem pani Kienge. To, čo sa stalo to zabíjanie e, v Taliansku je nepriateľné a my všetci to hlboko a rozhodne odsudzujeme a samozrejme rozhodne a bez váhania. Zápisnica z predchádzajúcej